a zdôrazniť, že extremistické názory sú neakceptovateľné pre celú našu spoločnosť. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, pán minister, ďakujem vám všetkým za kvalitu tejto diskusie. A teraz by sme prešli k eh, otázkam na ústne zodpovedanie eh, na tému údajnej prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIA. Slovo udelím najprv eh, tým, ktorí túto otázku sformulovali. Slovo má najprv Juan Fernando López Aguilar. Gracias, señora presidenta Ďakujem, pani predsednička. My tu, sme tu naformovali ústnu otázku na základe uznesenia Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 k ilegálnym preletom CIA a ilegálnym zadržaniam na európskej pôde. My sa chceme teraz pripojiť eh, k tým predchádzajúcim prácam Európskeho parlamentu a práve preto eh, vám chcem, na vás chcem nasmerovať eh, túto otázku Takže ako ďaleko ste došli v oblasti porušeniu justičnej spolupráce a azylovej politiky a ako to vyzerá s európskymi kapacitami reagovať na takéto zneužívania? Mal, bola tu nejaká parlamentárna demokratická kontrola na e, cez, e, cezhraničných aktivít e, tajných služieb pri tzv vyšetrovacích výboroch a tieto e, vlastne mali e, vyšetrovať, e, vyšetrovať takisto aktivity CIA pri hromadnom, hromadnom kontrolovaní a sledovaní. Takže otázka na komisiu. Ako to vyzerá? Vy ste spolupracovali s inými inštitúciami týkajú v rámci spolupráci, v rámci spolupráce na protokoloch. E, ktoré sú v jednotlivých zasadnutiach, e, ktoré boli v jednotlivých zasadnutiach prepracované, priamožom to niektorí takto e, tvrdia, viete niečo o aktivitách členských štátov a stretli ste sa a dohodli ste sa s európskymi tajnými službami, akú úlohu plnili pri týchto aktivitách CIA a na základe týchto aktivít musíme teraz zistiť, aké a ktoré sú tie krajiny, ktoré, v ktorých sa, tieto, sa táto problematika vyskytla eh, veľmi eh, eminentne, takže Litva, Litva mala eh, takéto aktivity, takže Taliansko, Spojené kráľovstvo a ďalšie krajiny. Takže čo ste urobili, čo ste urobili na komisiu, aby ste objasnili aktivity CIA na našej pôde a aby ste zabránili tomu, aby sa to stalo ešte raz pri najmenšom, aby e, to nebolo, nezostalo nepotrestené, nepotrestené, pretože to je neakceptovateľné, že sa takéto niečo vôbec mohli udiať bez toho, aby sme vedeli úplne presne, čo sa tam udialo. A tí, ktorí vedeli, a kto vôbec vie, čo sa tam presne stalo, my to musíme predsa vedieť úplne presne, aby sme to mohli zabrániť v budúcnosti. E, zrejme, je to zrejme, že tie vyšetrenia neboli udovedené do e, konca my by sme chceli uznesenie, ktoré by vyjadrovalo stanovisko tohto parlamentu, ale aj e, stanovisko spoločne všetkých troch inštitúcií. Ale parlament má eminentný záujem, aby sa e, tieto veci vyjasnili pán Brok ako ďalší, e, pani predsednička, pani podpredsednička, pán úradujúci podpredseda. Eh, po 9. septembri, prepačte, po 11. septembri. <clears throat> Po 11. septembri sa udialo množstvo aktivít, ktoré nemajú nič dočinenia s normálnym, eh, s normálnym spôsobom života, s rešpektovaním štátnej, štátnom právnosti na 100 my vieme, že sa to stalo, ale my si musíme ozrejmiť, že sa to stalo za určitých okolností. My si musíme uvedomiť, že musíme nájsť, nájsť úpravu na rešpektovanie právneho štátu, ale zároveň bojovať s terorizmom. S terorizmom my e, musíme konštatovať, že e, Spojené štáty americky nie sú našim nepriateľom a nechceme, aby, sme, aby vznikali takéto diskusie. Nož musíme si ozrejmiť, že a musíme vidieť, že aj štátna právnosť tak, ako ju rešpektujú v USA, že aj v rámci tejto štátnej práv- právnosti sa a, diskutujú tieto otázky. Ja toto hovorím preto, aby nenastal nejaký nesprávny dojem, nevznikol nejaký nesprávny dojem týmto smerom. Ja dúfam, že Rada a komisia nám budú môcť pomôcť v týchto, v týchto tejto záležitosti, že nám budú môcť odpovedať na naše otázky, ale samozrejme je to veľmi ťažké, pretože uh, ten, to slovičko a to clarify uh, tam máme dosť často uvedené v, eh, vo formulácii uznesenia. Takže určite nie sme si vždy určite istí, že niektoré podozrenia sú oprávnené, ale nemáme ich preukázané. Ale v každom prípade Chceme mať diskusiu na túto tému, chceme e, môcť klásť otázky. A napriek tomu um, ja chcem ešte podporiť pani podpredsedničku, pretože e, to sú otázky na objasnenie dodržiavania princípu právneho štátu, ktorý leží nášmu občanovi na srdci. My musíme mať príležitosť pozerať dopredu pri hľadaní riešení, že musíme postúpiť dopredu pri ochrane osobných údajov a že jednoducho musíme hľadať v budúcnosti konštruktívne riešenie, ktoré sa tak aby sa veci, ktoré sa možno alebo zrejme stali, aby sa nestali v budúcnosti. A my musíme požadovať potrebnú spoluprácu tajných služieb. Je potrebné, aby, sa, eh, aby nám boli objasnené tieto súvislosti. Takže rámcový dohovor s ochronou súkromných údajov dojednaný z USA a objasnenie jednotlivých týchto bodov a aspektov, toto je potrebné. A eh, my musíme objasniť takisto tie jednotlivé prepojenie. Prepojenia. My musíme v budúcnosti nájsť eh, intenzívne a musíme hľadať intenzívne, veľmi intenzívne právne e, riešenie. A práve e, samozrejme e, nemôžem z uvedených dôvodov úplne podporiť toto stanovisko a moja krajina, a moja krajina, a to musím ironicky poznamenať, takisto sa vyjadrila, áno, my sme k tomu dostali nejaký list, na ktorý sme odpovedali. Toto bola moja irónia. Teraz pán minister Leškevič, nech sa páči. President, vice president of... Ďakujem. Vážená pani predsednička, podpredsednička komisie, vážení poslanci. Takže som skutočne vďačný za to, že ste mi dali príležitosť zareagovať na niektoré záležitosti, ktoré boli nadnesené v rámci vašich vyjadrení, taktiež v rámci výboru pre občianske slobody. Je dôležité si pripomenúť právny rámec, v ktorom fungujú naše inštitúcie. Zmluva stanovuje, že národná bezpečnosť zostáva výlučnou, no, výlučnej kompetencii každého členského štátu. Toto znamená, že spravodajské služby o práca spravodajských služieb členských štátov nespadá do medzi kompetencie e, Európskej únie a inštitúcií. Čo sa týka vyšetrovania účasti na takomto programe, toto prináleží členským štátom. Aktivity vnútroštátnej bezpečnosti spravodajských služieb nemôžu byť riešené na európskej úrovni. Toto hovorí zmluva. A preto rada nemohla zareagovať na vaše uznesenie, ktoré bolo prijaté v septembri 2012. Jednoducho nie je možné, aby rada vydávala vyhlásenia vzhľadom na aktivity bezpečnostných agentúr členských štátov, keďže na to nemáme kompetencie. Z rovnakého dôvodu rada nezorganizovala vypočutia relevantných spravodajských služieb a čo sa týka vzájomnej právnej pomoci v tejto oblasti, tak to by bola v každom prípade bilaterálna záležitosť súčasných členských štátov. Okrem toho nespadá do kompetencií rady navrhovať zábezpeky na zaručenie dodržiavania ľudských práv alebo obme- obmedzovať e, aktivity spravodajských služieb a taktiež orgánov predsadzujúcich právo. Taktiež určite oceníte že právne, alebo uznáte, že právne obmedzenia rady a všetkých európskych inštitúcií vo vzťahu k tejto záležitosti znamenajú, že EÚ nemohla zaviesť žiadne opatrenia, ktoré by predstavovali reakciu na vaše uznesenia správu z minulého roka. Toto neznamená, že rada bola úplne potichu. Jasne, sa niekoľkokrát vyjadrila v tom zmysle, že boj proti terorizmu musí prebiehať a že sa pritom musí rešpektovať medzinárodná legislatíva, vrátanie legislatívy v oblasti ľudských práv, medzinárodnej humanitárnej pomoci, utečeneckého práva. tiež bolo jasne povedané, že existencia zariadení, kde v právnom váku sú zadržiavané osoby, že toto nie je v súlade s medzinárodným právom. Môžeme byť úspešní v boji proti terorizmu z dlhodobého hľadiska, pokiaľ naďalej budeme dodržiavať naše základné hodnoty, akékoľvek porušovanie ľudských práv a právneho štátu zo strany vládnych agentúr v rámci boja proti terorizmu. Všetko toto vedie k pocitu krivdy a môže to povzbudiť rôznych jednotlivcov, aby sa uchýlili teroristickým aktivitám. Samozrejme, takéto okolnosti nemôžu ospravedlniť ani odôvodniť žiadne teroristické činy. EÚ vedie pravidelný dialog s USA, ktorého sa zúčastňujú aj právni poradcovia, hovoríme v rámci tohto dialógu o medzinárodných aspektoch boja proti terorizmu. Tento dialóg je príležitosťou riešiť otázky, ako napríklad zatknutie, zadržiavanie, vypočúvanie osôb podozrivých z terorizmu. Taktiež EU stále zdôrazňuje dôležitosť dodržiavania ľudských práv ustanovení medzinárodného práva. Čo sa týka aktivít spravodajských služieb, tak tie nie sú riešené v rámci tohto dialógu. Čo týchto stretnutí, tak máme zápis vždy, ktorý je, zodpove- ktorý je prístupný Európskemu parlamentu, ale neboli samozrejme plne sprístupnené, pretože sú dôverného charakteru. Diplomatické výmeny názorov, ako napríklad tieto dialógy, sú cenné len vtedy, keď sa účastníci môžu slobodne vyjadriť. No a v súvislosti s takýmito citlivými záležitosťami toto je prospešnejšie než nejaké verejné vyhlásenia. Takže rada tvrdí naďalej, že neporušila princípy dôvernej spolupráce v súvislosti s našimi dialógmi. Pani predsednička, pani komisárka, milí poslanci, každý z nás funguje v nejakom právnom rámci, ktorý musí rešpektovať. Tam môžeme postupovať, zavádzať opatrenia, tam, kde to ide, tak tam sme pripravení to urobiť, ako v prípade nášho dialogu s USA. Ale chceme zaručiť, aby tie princípy, o ktorých som hovoril, boli rešpektované toto je najlepší spôsob, ako dosiahnuť naše ciele prostredníctvom trpezlivej diplomácie a diskrétnosti. To je najúčinnejší spôsob, ako sa dopracovať k výsledkom. Ďakujem za pozornosť. Minister, now... Ďakujem, pán minister. A teraz bude hovoriť pani Redingová. President. Pán predsed, pani predsednička, Ehm, postupy, ehm, ktoré sa ehm, označujú ako vydávanie, predstavujú naozaj porušenie základných práv, týkajú sa nezákonného zadržiavania a takisto veľmi často aj mučenia alebo ne, iného nevhodného za obchádzania. Už viackrát sme tu v plene diskutovali o tejto téme a o tom, že boj proti terorizmu nemôže obvodňovať eh, takéto eh, postupy. A toto tiež e, potvrdilo predsedníctvo rady, ale e, tiež zdôraznilo aj ďalšiu skutočnosť. A to, že otázky bezpečnej, národnej bezpečnosti nespadajú e, pod pôsobnosť Európskej únie. Zmluva neudeluje žiadnu kompetenciu komisii, aby viedla nejaké vyšetrovania do takýchto oblastí. A z tohto dôvodu komisia vždy zúhrazňovala, že je na členských štátoch, aby vykonávali hlboké, nezávislé, nestranné vyšetrovania, aby mm, sa odhalila pravda. Toto je pozitívna povinnosť, ktorá nám vyplýva z Európskeho dohovoru pre ľudské práva. Ide o to, aby sa stanovila zodpovednosť a aby boli kompenzované obete za Ehm, ich poškodenie. Dnes parlament opäť eh, sa nás pýta na eh, nezákonné postupy, ktoré eh, určité krajiny ehm, urobili. Týkajú sa z časti ehm, súdnej spolupráce s USA. Chcela by som teraz spomenúť určité fakty. V čase vykonania týchto programov CIA medzi rokmi 2001 a 2003 neexistovali žiadne ustanovenia EÚ týkajúce sa justičnej spolupráce medzi EÚ a USA. Iba v oktobri 2009 Rada prijala rozhodnutie e, e, schvaľujúce e, dve dohody z USA. Jedna sa týkala odostávania a druhá v zájomnej právnej pomoci. Obe dohody vstúpili do platnosti 1. januára 2010 tieto dohody objasňujú a zjednocujú právny rámec e, súdnej spolupráce v trestnoprávnych otázkach z USA od daného momentu. Opäť by som chcela e, jasne rozlíšiť medzi dvoma e, nutnosťami. Poprvé je tu povinnosť odhaliť pravdu Ehm, toto ehm, spadá výlučne pod zodpovednosť členských štátov. Komisia nemôže priamo koordinovať ani zjednodušovať národné vyšetrovanie v tejto oblasti, pretože nemá žiadnu právomoc vytvoriť napríklad zasadnutia vyšetrovateľov alebo iných národných orgánov, ktoré ehm, by teda viedli tieto vyšetrovania. Rada je tu prítomná dnes pri našej diskusii a už jasne povedala, akú zodpovednosť má v tejto otázke. Druhý prvok, aby sme sa vyhli e, nejakej duplicite, EÚ a kroky členských štátov proti terorizmu e, musia byť vždy v súlade so e, štandardami základných práv jedna z kľúčových zmien v právnom rámci od prvého uznesenia Európskeho parlamentu a vstupu do platnosti e, dohody medzi EÚ a USA o vydávaní a justičnej spolupráci v kriminálnych otázkach sa vlastne jasne hovorí o spolupráci, policajnej spolupráci a komisia by mala zabezpečovať, že tento nástroj, ako aj ostatné relevantné e, nástroje v boji proti terorizmu sa správne implementujú. Um, správne, teda v súlade s chartou um, ľudských práv. Na tomto základe komisárka Malmström a ja sme zaslali 5. Uh, marca 2013 list ministrom vnútra a spravodlivosti všetkých členských štátov, aby sme zdôraznili dôležitosť všetkých relevantných nástrojov EÚ v boji proti terorizmu a aby sme uh, zdôraznili, že tieto nástroje sa musia implementovať a uplatniť e, komplementárne s e, chartou. Iba šesť členských štátov nám doteraz odpovedalo. Služby Európskej komisie pripomenuli ostatným členským štátom tento list v júli a Európska komisia bude naďalej členské štáty vyzývať k tomu, aby zodpovedali na našu otázku, pretože nechceme zanebávať túto dôležitú výzvu pre budúcnosť justičnej spolupráce v trestnoprávnych otázkach. Ďakujem pekne, pani predsednička. A teraz v mene politických skupín bude mať slovo ako prvý pán Coelho za e EPP. E Ďakujem pekne, eh, pán predseda, pani komisárka, kolegy, kolegovia. Eh, samozrejme, úplne odsudzujeme túto prax eh, v akékoľvek jej forme Voláme po úplnom e, vyšetrení a objasnení e, toho, ako e, za orgánmi USA operovali jednotlivé vlády členských štátov. Treba vychádzať aj z odporúčaní, ktoré sme prijali tu na plene v minulosti. Určite členské štáty by e, mali objasniť to, ako spolupracujú s programami CIA. Neurobil to tak doteraz, e, dochádza to k zdržiavaniu, je to naozaj smutné. My potrebujeme objasniť tieto otázky. E, ide tu naozaj o zodpovednosť za porušenie ľudských práv v s týmito programmi CIA. Mm, treba takisto sa zasadiť za to, aby k takémuto niečomu už nedochádzalo v budúcnosti. E, vyšetrovania členských štátov by mali vychádzať naozaj z pevných e, právnych dôkazov, mali by respektovať e, legislatívu EÚ. Mali by sme zabezpečiť, aby ľudia pamätali na to, že parlament pracuje pre nich. Je dôležité, aby sme sa zabrali tým, ktoré členské štáty boli zodpovedné v tejto súvislosti a aby rada opäť neklamala parlamentu ako v minulosti. Moja strana zdôrazňuje to, že sa zasadzuje za hodnoty Európskej únie a právneho štátu a ochrany e, základných práv ľudských bytostí. Budeme hlasovať proti určitým častiam uznesenia. Um, Chcel by som e, pogratulovať e, pani Flotr za jej prácu v tejto súvislosti. Ďakujem a teraz v mene e, socialistov pani Fajon na 3 minúty. Pred letom dní sme v resoluciji od európskych vlád. Ďakujem pekne Približne pred rokom sme prijali uznesenie e, v súvislosti s domnelým zadržiavaním e, väzňov v súvislosti s programom CIA. To teraz nepoznáme pravdu. Ani jedna jediná krajina, ani Európska komisia, ani rada sa nevenovali apelom Európskeho parlamentu. Nikto neprevzal zodpovednosť za e, tieto nehanebné porušenia ľudských práv vlády nechcú spolupracovať, e, nie je tu žiadne nezávislé vyšetrovanie, ale e, e, sú tu nové fakty, objavujú sa nové fakty. Európa by nemala zatvárať oči pred svojimi chybami. Sme však svetkami takýchto chýb. Posledné údaje ohľadom tragédie z Lampedusy sú strašné. Ide takmer o stratu 300 ľudských životov. Hovoríme, že sme najmodernejšou často, časťou sveta, ale ak dovolíme takýmto, aby takéto obrovské porušenie ľudských práv sa diali, strácame dôveru našich občanov a ako potom môžeme žiadať od ostatných, aby konali inak. Koľko ľudí ešte musí zomrieť predtým, než sa Európa zobudí a prevezme e, svoju zodpovednosť. Dnes po roku ešte stále Diskutujeme o tom istom, o interferenciách do suverenity e, členských štátov. Mm, treba spomenúť aj nesprávne e, zaobchádzanie, zadržiavanie, e, porušovanie princípov súvisiacich s mm, unášaním osôb. Stále tu Máme nové a nové e, fakty, ktoré hovoria o tom, že s tajnými programmi CIA spolupracovali e, vlády EÚ. E Preto apelujeme na litovské predsedníctvo, aby túto tému zradilo na program rokovania príslušných ministrov členské štáty EÚ ešte stále nereagovali na list obsahujúci otázku súvisiacu s týmito programami. Nemali by sme dovoliť, aby sa takéto udalosti opakovali. Žiaľ, sme svedkami stále nových a nových škandálov, odpočúvania, väznenia a podobne. Nedostali sme doteraz žiadnu odpoveď na naše uznesenie spred roka. Takže očakávam, vážení kolegovia, pani komisárka, že zajtra podporíme uznesenia, teda rozhodnutie v tejto súvislosti, pretože sme naozaj zodpovední za to, aby sme priamovali pozornosť na tieto porušenia. Ďakujem. Pani Fajon, je tu otázku zo strany pána Lizeka. Bol by ste ochotná odpovedať? Nech sa páči, máte slovo, pán Lizek. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Pani poslankyňa, ja si vás veľmi cením, ale chcela som no, opýtať, vás opýtať, by ste prečítala presne názov našej diskusie. My hovoríme o údajnej preprave nezákonnom nezadržiavaní. Vlastne e, tie e, vyšetrovania ešte stále trvajú, pretrvávajú, takže nemyslíte si, že by bolo dobre, že sú to údajné e, transporty, domnievané zadržiavanie sa väzňa a nie hovoriť o tom takto, ako keby sa už niečo preukázalo. Spoštovaný kolega Lisek za... Ďakujem, milý kolega Lisek. Ja mám príležitosť sa vyjadriť vašej otázke. a Súhlasím s vami, že čo týka názvu uznesenia, tak ten je údajné a tak ďalej. Ale pravda je taká, že v podstate každý deň, každý mesiac si čítame v novinách a počúvame od rôznych organizácií o nových a nových skutočnostiach a je pravda, že ani európske inštitúcie, ani žiadna národná vláda nezareagovala na výzvy už z 5 roka. Bolo tam mnoho vyšetrovaní, ktoré boli zastavené, už potom nepokračovali, Vrátanie napríklad v Litve. Takže Myslím si, že nikto ešte neobjavil plnú pravdu a to je naša príležitosť upozorniť na toto porušovanie ľudských práv. Ďakujem. Teraz za liberálo dve a pol minúty pani Ludford. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto uznesenie robí dve veci. Opakuje náš už dlhodobý, dlhodobú kritiku ohľadom tohto programu unášania, tajného väznenia, mučenia, a taktiež účasť európskych štátov na tomto programe. Minulý týždeň, minulý mesiac už to bolo 10 rokov, čo som zorganizoval v Európskom parlamente vypočutie o Guantaname. Takže teraz sa vrátim k tomu zvrátenému právnemu mysleniu, ktoré v podstate e, obhajujú európsky a americkí spojenci toto druhé uznesenie žiada, o, zo, žiada zodpovednosť na národnej úrovni vrátane mojej krajiny Británie. Taktiež chcú, aby Európska komisia pomohla, aby monitorovala eh, národné vykonávanie tejto zodpovednosti, ale toto spadá do kompetencií EÚ. Nemáte pravdu, predsedníctvo. Prečo v opačnom prípade máme zmluvu, máme chartu ľudských práv? Prečo sa tam všade hovorí, že kroky podľa terorizmu musia rešpektovať dodržovanie ľudských práv a tak ďalej. Pokiaľ nebudete na národnej alebo európskej úrovni sa venovať naozaj obrovskej mase dôkazov, myslím si, že to slovo e, údajný už by sa mali vyškrtnúť, pretože už je to nepochybné porušovalo sa tam e, národné aj medzinárodné právo. Je pravda, že USA sa snažila svojou tzv. vojnou proti terorizmu zvrátiť tieto dlhodobé medzinárodné štandardy. Terminológia pod e, Obamom už hovoril o vojne, o vojne proti terorizmu, ale je treba definovať vojnu a netreba vymýšľať nejaké nové pravidlá. Minulý týždeň bol Abu Anás unesený v uliciach Tripolisu a potom tu máme ďalšie cielené zabitia a Guantanamo je plné ľudí, ktorí ešte neboli ani obvedení, už vôbec nie súdení. Takže EÚ by skutočne mala konať mala by prešetriť uplatňovanie medzinárodných práv. A ako e, podpredsednička delegácie do USA. Ja chcem to najlepšie pre Ameriku, pretože keď sa niekto chce vrhnúť na kolanice, tak sa snažíte ho strhnúť naspäť a nie ho tam tlačiť ešte ďalej. Takže skutočne by Rada a komisia mali rozhodnúť, čo ďalej. Ďakujem. Teraz pani Flotre, dve minúty za zelených. Merci, monsieur Tak ako sa už hovoril pred rokom asi sme prijali správu, ktorá nadvizovala na dlhú veľmi konzistentnú prácu ktorú odviedol pán Coelho, ktorý bol členom vyšetrovacej komisie. No a táto správa bola široko väčšinou prijatá asi pred rokom. No ja by som si želala, aby sme tento široký konsenzus v prospech pravdy sa zopakovali zajtra, keď budeme hlasovať o tomto uznesení. Toto uznesenie jednoducho vyčíta, vypočítava a konštatuje jednotlivé fakty fakty a polskému kolegovi by som napríklad povedala, že po dobu asi jedného roku sme dostali súdne rozhodnutie týkajúce sa Macedónska, potom v decembri minulého roku a takisto tento rok e, tu bolo Fínsko, ktoré v rámci svojho ombudsmana e, otvorilo vyšetrovanie, e, takisto sme tu mali ozunie v Taliansku, Um, takisto v eh, súvislosti s činnosťou CIA a talianskej spravodajskej služby. Takže uh, tieto vyšetrovania už boli z eh, časti vyšetre, uh, vyšetrené, ukončené, máme tu nové obete a čo sa týka Litvy, to bol august minulý mesiac a potom v septembri, pardon, minulý mesiac a potom v Polsku takisto sa objavila obeď, ktorá dostala štatút obete. Takže každý mesiac ma dostávame celý rad informácií na túto tému a myslím si, že by nebolo dobré, keby sa členské e, štáty e, tvárili, že, že, že sú pštrosmi a že schovávajú hlavu e, do piesku, že sa to nejako vyparí a že sa to práve nedozvieme. Uh, je tu mnoho ľudí, ktorí na tom pracuje, máme tu množstvo súdnych prípadov aj na súde pre ľudské práva. No a vy, pán zástupca, eh, vy ste zástupca Litvy, stále sa hovorí o tom, že aj pokiaľ by sa u vás nejaké nové fakty fakty existovali, objavili, aby vás sa otvorí toto vyšetrovanie. Tieto fakty existujú a ja vás žiadam, aby ste splnili svoju zodpovednosť, aby ste vytvorili európsky rámec na podporu vyšetrovania v európskych štátoch, aby sa európsky občania konečne dož, dožili ruky, že politiky, ktoré sú realizované v prospech bezpečnosti, aj zodpovedajú ruským právam a rešpektujú ich. Ďakujem, ďakujem. Pán na pol minúty. Chairman, uh... Pani predsednička, možno pani komisárka, samozrejme, tie obvinenia nemôžeme ignorovať, musíme sa k nim postaviť naozaj vážne. Mučenie, nehumánne zaobchádzanie, toto nikdy nemôžu byť nástroje, na ktorých môžeme postaviť voľnú a slobodnú spoločnosť. Boli predložené obvinenia aj mojej krajiny, veľkej Británie, v mojej krajine chceme mať právny štát a rešpektovať slobodu. A ja naozaj vítam vyšetrovanie, ktoré prebieha v súčasnosti, ale takéto vyšetrenie musí prebehnúť e, na justičnom základe. Musí tam byť proces, ktorý je nezávislý, musí prebehnúť na úrovni členského štátu, ale neslím, myslím si, že tento Európsky parlament by mal e, vznášať nejaké žiadosti o tom, ako by to malo prebiehať. Bohužiaľ, obvinenia sú často predkladané rovno ako fakty a potom tam dochádza rôznemu odsudzovaniu, takže takto nesmieme postupovať. Európsky parlament chce, aby Európska únia hrala väčšiu úlohu v spolupráci s pravodajskými službami, ale ako? Akým spôsobom by plnila racionálnym a uveriteľným spôsobom takúto úlohu? Ja nemám žiadnu predstavu a to a ani iní, ktorí žiadajú o objektivitu a o férovosť tejto záležitosti. Ďakujem. A teraz za GUE bude hovoriť pani Veršia. Ďakujem pán Pred asi rokom viac menej sme prijali správu o, aktivita, o aktivitách na území EÚ. To bol taký milník v celom tomto programe a, a ps, obsahovalo to konkrétne odporúčania rok. Po tomto hlasovaní sa objavilo množstvo správ aj zo strany Rady Európy a bolo potrebné vyhodnotiť tú situáciu na novo. Ja chcem za seba poďakovať pani Flotr za tú vytrvalosť. Teda ako to vyzerá. Je to všetko na mŕtvom bode, nebolo to sledované vo väčšine prípadov, väčšina vyšetrovanie nepokročila väčšinou tie vyšetrovania nepokročili ďalej, okrem toho, že e, sa objavujú nové fakty. A toto je vlastne nefunkčnosť súdov. Niektorí e, sa chcú vrátiť e, naspäť, chcú sa uspokojiť so všeobecnými prehláseniami, ale ja nechápem, prečo to hlavné hlasovanie na pléne zajtra to vyzerá tak vlastne, ako ako sme to mali v roku 2012. My chceme, aby každý splnil svoju zodpovednosť, aby boli odškodené obete, porušovanie ľudských práv. Nemôžeme akceptovať, aj keď sú v hre niektoré členské štáty. Pán minister, v tejto miestnosti, tu v Hevicykle, si myslíme, že je potrebné dodržiavať práva občanov a že sa nás to všetkých týka, takže vás chcem poprosiť, nesnažte sa schovávať za kompetenciami a vyhýbať sa odpovediam boji s terorizmom nemôže nikto nikdy odôvodniť takéto postupy. My potrebujeme justíciu, my potrebujeme spravodlivosť a pokiaľ dospejeme k sklzu, tak je potrebné, sú potrebné penalizácie, aby sme zabranili opakovanie takýchto dia, takéhoto diania. A 10 rokov po, po tejto udalosti je potrebné, aby sme skutočne už niečo vyriešili. Ďakujem za FD, pán Patton. Ďakujem. Ďakujem. Pokiaľ ľudia boli ilegálne transportovaní cez CIA, cez európske hranice, tak to je nesprávne. Každý podozrivý zo zločinu samozrejme musí e, podliehať pravidlu spravodlivého súdu, ale nejde tu len o toto. Ide aj o to, že komisia musí zaviesť dodatočné opatrenia, tak aby národné bezpečnostné služby boli pod jej kontrolou. Verejnosť sa dozvedela viac z dokumentu komisie, ktorý sa volá Európska bezpečnostná stratégia, bezpečná Európa v bezpečnom svete, ktorý tento dokument bol publikovaný. Tam sa hovorí o ďalšom kroku k vytvoreniu Spojených štátov európskych, Európska komisia postupne potom kontroluje aj bezpečnostné zložky členských štátov a potom musí samozrejme kontrolovať aj spravodajské služby. EU zatiaľ nemá na toto kompetencie a musíme zaručiť, že ich ani nikdy mať nebude. Ďakujem. A teraz bude hovoriť pán Papa Nikolau dve minúty. Ďakujem za slovo. Keď sa vr- vrátime do minulosti, tak pred, pár, pred piatimi rokmi, keď sme začali hovoriť o tejto téme, niektorí z nás ešte neboli Niektorí z nás neboli zvolení a prišla správa, ktorá sa zaberala informáciami, ktoré boli v dispozícii vtedy a obvineniami, ktoré boli vtedy prednesené. Nie všetci to podporili, pretože niektoré z tých obvinení boli nepodložené alebo politicky motivované. A hovorím o tomto po pár rokoch, aby som jasne povedal, že všetci potrebujeme si uvedomiť, že chceme chrániť, brániť ľudské práva. Všetci sme proti takýmto ilegálnym krokom a akékoľvek porušovanie Európskeho dohovoru o ľudských právach musí byť odsudené, to je jasné. Ja som si poprvýkrát toto uvedom v tomto parlamente. Hlasoval som za správu Floater a ešte raz, rád budem hlasovať ešte raz, no ale potom po roku máme ešte nové informácie, máme uznesenie, o ktorom sa bude hlasovať zajtra a opäť sa ukazuje, že sú tu rôzne obvinenia, konkrétne mená, ale už tam nie sú konkrétne dôkazy. Musíme byť naozaj obozretní, nemali my sme tu vytvárať nejaké procesy v rámci médií alebo vo verejných, eh, vočiach verejnosti. Musíme to prenechať členským štátom. Ja chcem povedať, že samozrejme sme za dodržiavanie ľudských práv, ale som veľmi rezervovaný ohľadom uznesenia, ktoré by mohlo byť nepresné, mohlo by byť eh, nepravdivé v niektorých oblastiach. Ďakujem. Ďakujem. Agradeço a Helene Fotre o trabalho que nos conduziu a esta resolução, pela qual constatamos členské štáty a kandidátske eh, krajiny, komisia a rada nám nadalej neposkytujú odpoveď na eh, to, čo sa pýtame, o čo žiadame. Ehm, pretože sú tu naďalej tieto programy eh, odovzdávania CIA, eh, tajné eh, zadržiavania, odovzdávania väzňov na Guantanamo. Ja osobne som svojho času žiadala objasnenie k 27. lietadlám, ktoré tu boli od septembra 2001 a 2006 v oktobri 2011 som adresoval aktuálnemu portu, portugalskej vláde list, doteraz nemám odpoveď. Toto sa deje napriek tomu, že národné a medzinárodné súdy potvrdili eh, eh, to, že eh, európske orgány boli koinvolované do tohto procesu, že spolupôsobili v týchto otázkach. Týmto sa naozaj porušovali ľudské práva. európskych občanov a takisto aj určitých občanov USA. E, je tu viacero takýchto programov e, CIA. Hovoríme, že by sme mali bojovať proti terorizmu ale e, nemali by sme e, bojovať proti nemu takými istými metodami, aké využíva samotný terorizmus. A potom e, politická priemyselná špiola, špionáž, porušenia súkromia a podobne takéto prípady tu máme. Toto vytvára naozaj neistotu u európskych občanov rozprávame tu o bezpečnosti, ale nerozprávajme hlúposti. Ak ehm, sa pozrieme eh, na tú aktuálnu situáciu, je to skutočne eh, Orwellovská, eh, Orwellovský obrázok. Ehm, ani európske inštitúcie si neplnia svoju prácu správne, ani americká strana. My v parlamente budeme naďalej na toto poukazovať nepokračujme už ďalej v tejto e, ceste. Naše transatlantické vzťahy e, týmto tiež neurobi dobre a mali by sme naozaj prerušiť e, všetky dohody, ktoré máme s našim partnerom na druhej strane Atlantiku. Ďakujem pekne, pán Lisák. Vám chcem položiť otázku. Ste pripravená na odpoveď? Takže to bude znamená troška času naviac. Nech sa páči, pán Lisek. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si cením veľmi vašu prácu, ale použili ste tu termín eh, v rámci eh, vystúpenia vášho, kde ste spomínali eh, spoluprácu medzi európskymi bezpečnostnými alebo tajnými službami a medzi americkou národnou bezpečnostnou službou a videli ste sa, že je to trestné povahy, kriminálnej povahy, ale vychádza to z bilaterálnych medzinárodných zmluv. Takže čo je na tom kriminálne alebo teda trestné Trestným je privlastnenie údajov a porušenie súkromia občanov. To má ten trestný rozmer. Všetko, čo v skutku je proti právu, proti legislatíve a čo implikuje e, širokú interpretáciu existujúcich e, dohôd a čo zasahuje do práv občanov, to všetko nie je správnym spôsobom, ako realizovať boj proti terorizmu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 dnes v rámci otázok na ústne zodpovedanie a takisto uznesení, ktoré sa týka údajných väzení CIA v Európe, parlament sa snaží ochraňovať e, ľudské práva. Tajné služby e, by nemali mať právo moc zatkýňať e, osoby. Rada nemá vôbec žiadne kompetencia práva v tomto ohľade. Každý v rámci tejto snemovne je zástancom ľudských práv. ECR e, navrhuje veľmi e, krátke a veľmi kvalitné uznesenie a e, my sme sa tu dočítali, že tie prostriedky, ktoré boli použité na to, aby boli ochraňované ľudské práva, že je možné ich podporiť. Ak by sme ale mali zasiahnuť do tých prevádzkových, do spôsobu prevádzky alebo fungovania týchto agentúr, tak e, moja otázka potom znie, či vždy budeme len klásť otázky a či budeme následne prijímať e, uznesenia. E, pán Potaševič dostáva slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani komisárka, dámy a páni, bez akýchkoľvek pochyb sa dá povedať, alebo pochybnosti sa dá povedať, že e, porušenie práva e, takéhoto charakteru musí byť e, vyriešené. A to sa týka všetkých, ktorí sú do toho zainteresovaní, či už tu v Európe, alebo aj na druhej strane Atlantiku. Stále sú nedoriešené prípady na oboch stranách a len dôkazy môžu pomôcť to posunúť dopredu. E, niekedy sú tie rozsudky príliš e, prísne a tvrdé. E, ja som ale presvedčený, že tento prípad sa bude vzťahovať aj na tie údajné väznice v Polsku. Polsko je jedna z krajín, ktorá je spomínaná v uznesení. Ja by som raz zdôraznil, že prebieha nezávislé vyšetrovanie. A som plne presvedčený, že je tu dostatok dobrej vôle objasniť akékoľvek obvinenia. A nie je to jednoduchý prípad, to treba jasne povedať. Je tu veľa ustanovení alebo doložiek, klauzul, ktoré sú úplne neznámej povahy. Akékoľvek prípady posudzovania justičného systému konkrétneho členského štátu, ktorý spomína text uznesenia, je spojený s pochybnosťami. Je spojené s pochybnosťami. E, predstaviteľ rady správne poznamenal, že toto je v, spadá do pôsobnosti členských štátov. Ak e, my nejakým spôsobom e, neodkážeme na súdy a na prokuratúry v rámci textu, tak potom sa obávam, že nebudeme môcť podporiť toto uznesenie. Ďakujem pekne. Je tu modrá karta. Ste pripravení odpovedať na otázku pani Flotel? Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať kolegu, či si myslí, že e, keď si vezmeme tú nezávislosť a tú zodpovednosť, ktorá plinie z tohto vyšetrovania, že tá sa viaže aj na istú, isté medzinárodné e, štandardy. E, odsek 6 hovorí o tom, že tie vyšetrovania musia prebiehať v duchu v transparentnosti a že musí tá byť e, spolupráca bez obmedzení nejakých, teda úplná. Je to pre vás problém? Náhodou som sa zúčastnil vypočutí, ktoré sa konali vo Ralibe, A to už je pred istým časom. Mali sme príležitosť detálne sa zoznámiť so situáciou vo viacerých krajinách. A pokiaľ ide o Polsko, dokonca aj nezáviteľní pozorovatelia musia pripustiť, že toto samozrejme závisí od ochoty členského štátu a prokuratúry nájsť tie príslušné detaily jednotlivých prípadov a objasniť ich. Niektorí obhajcovia a predstavitelia mimovládnych organizácií poukázali na prípady, kde dochádzalo k nedostatočnej transparentnosti, ale nakoniec máme dočinenia s utajenými skutočnosťami. Ďakujeme pekne. Slovo má pán Vlasák na jednu minútu. Vážený pán predseda, dámy a páni, dodržiavanie ľudských práv je zásadným princípom, o ktorý sa opiera európska spoločnosť. Ako politik, ktorý si veľmi dobre pamätá obdobie komunistickej totality veľmi dobre viem, ako sa dajú ignorovať ľudské práva, ako sa dajú pošľapávať a obmedzovať. Základným ľudským právom je právo na život a bezpečie. Útok na Svetové obchodné centrum v New Yorku, bombové atentáty na indodéskom ostrove Bali, bombová agresia v Madride alebo teroristické útoky v Londýne, toto sú len niektoré ukážky toho, kedy došlo k pošlepávaniu základných ľudských práv. Pokiaľ niekto ohrozuje životy a bezpečnosť druhých, nesmie sa preddiviť, že sa s ním nejedná v rukavičkách. Nebyť amerických výzvedných služieb, nikdy by mnohí z týchto páchateľov neboli dopadnutí a mnoho ďalších ľudí by prišlo o život. Priznajme si, že Európsky parlament hrá v boji proti terorizmu nulovú úlohu. Nerozumiem teda postoju niektorých kolegov, ktorí sa e, snažia hádzi, hádzať pole na podnohy našim americkým spojencom a nabádajú, aby takto konali aj ostatné členské štáty, aj komisia. Keď hovoríme o Edwardovi Snowdenovi ako prebehnutom špionovi, ktorý objednený z krádeže štátneho majetku a z vyzadenia štátneho tajemstva, to, že tohoto človeka sa navrhne, bolo, navrhli na prvú cenu, je práve dôkazom tohto nesprávneho postoja. Predseda, ďakujem pekne. Slovo má pán Fos. Pol druhá minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, cení kolegovia a kolegyne. Dodržiavanie základných ľudských práv je jeden z kľúčových prvkov politiky Európskej únie a preto je celkom zrejme, že my musíme robiť všetko preto, aby sa tieto dodržiavali a aby sme boli aktívni práve tam, kde sa tieto nedodržiavajú. Avšak musíme sa aj spýtať samých seba, že čo je vlastne dnes tou pridanou hodnotou toto uznesenia, o ktorom budeme zajtra rokovať a hlasovať. My sme vlastne už o tom hlasovali v roku 2012, kde sme hlasovali o správe z vlastnej iniciatívy pani Flötre a to bolo vecne vyvážené, bolo to akceptovateľné a je správne, že my komisia alebo radu sa spýtujeme, že čo sa z toho stalo, ako s tým naložili, ako s tým naložíme my a je správne na toto pamätať, pripomenúť si to, ale podľa môjho názoru nie je správne, aby sme opätovne sa zaoberali obsahovo totožnými vecami. Ak budeme opakovať iba to, čo sme vlastne už urobili minulý rok, tak je to vlastne ako také plitvanie časom. A pýtam sa, prečo sa to vlastne objavilo na programe rokovania ak sa chceme iba spýtať otázky Rady a komisie. K, tejto, k tomuto uzneseniu je však aj niečo nad rámec, čo vlastne už bolo v roku 2012 uznesené a tie požiadavky vlastne prekračujú, a to treba povedať, právomoci a možnosti, ktoré my ako Európska únia máme a na to nesmieme zabúdať a preto by možno bolo bývalo správnejšie, ak by sme vychádzali z údajov, z adekvátnych riešení a týmto ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Slovo má pán Čaba Šolgor. Ďakujem za slovo. Spolupráca tajných služieb má za účel, aby sa s účasťou viacerých krajín mohli realizovať aj utajené dôležité akcie. Zrejme nikto nebude pochybovať o tom, že, pochybovať o tom, že je potrebné, na, aby aktivity tajných služieb fungovali v záujme boja proti terorizmu. Tu ale hovoríme o inom, o tom, že na území členských štátov sa konali také akcie, ktoré sú v rozpore s tými zásadami ľudských práv, ktoré sme tu vlastne budovali desaťročia a sme na ne hrdé. Často sa už povedalo, ak nebudeme brať vážne naše vlastné pravidlá, potom ako môžeme žiadať, aby to dodržiavali niekde inde? Isté táto vec má aj symbolický význam. Môže sa stať trebársť niečo také, že porušovanie takýchto medzinárodných dohôd e, v súvislosti s EÚ sa nechá len tak bez povšimnutia, bez povšimnutia. Dôležité je, aby európsky občania mali vo veci jasno. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí predseda. Modrá karta. Pán Šogor, ste pripravení odpovedať? Áno, nech sa páči. Ďakujem za slovo. V plnej miere súhlasím s kolegom Šogorom. Chcem sa len opýtať, či sa zhodneme aj v tom, že pokiaľ je o tieto vážne porušenia ľudských práv by sa mali náležite vyšetriť. Či už ide o CIA a USA, tie väzenia, respektíve ten program Prisma. Isté, vlády teda musia zaujať stanovisko a súhlasím s pánom Šogorom, že aj naša vlast, Maďarsko, cestou našej vlády musí zachovať alebo zaujať správne stanovisko v súvislosti s tvrdeniami ohľadne pána Snowdela a mali by sme to náležite vyšetriť a odsúdiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je zrejme, že súhlasím s tým, teda, čo povedala kolegyňa. Isté, každý členský štát by mal vyšetriť takéto veci Nejdem vymenovať všetky tie krajiny, ktorých sa to týka, ale dôležité je, aby sa to vyšetrilo. Nejak ináč, neviem, čo, čo by som povedal, či ide o Snowdena alebo o CIA. Myslím, že pokiaľ ide o nás a naše krajiny, tak aj Rumunska sa to týka ja neviem zasahovať do tých vecí, ktoré sa týkajú Maďarska. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí predseda slova pán Valensa. Po druhá minúty. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Tento návrh uznesenia obsahuje niektoré prvky, ktoré sú nepriateľné. Tie poukazy, ktoré sú tu, pokiaľ ide o to, že to je nejasné, to je jeden z týchto, to je jeden z týchto bodov, ktoré sú sporné. Chcel by som vás upozorniť, že celé to spada vlastne do vyslovenej pôsobnosti členských štátov. Chcel by som pokázať teraz to, že sú napríklad v Polsku, prebiehajú momentálne procesy, pokiaľ ide o vyšetrovanie, nezávislé vyšetrovanie a to vychádza z právomoci justičného systému a v kontexte nejakého politického e, nátlaku by to bolo jednoducho neakceptovateľné. Tie výsledky ako také budú vlastne e, nám povedia viac, až keď budeme poznať výsledky, e, výsledky, ktoré predloží Polská prokuratúra, ale predsa len sú tu určité záležitosti, ktoré sú ešte stále v rukách Spojených štátov amerických a je to dôveryhodné. Tieto informácie, ktoré majú, preto treba zdôrazniť, že bezpečnosť ako taká, bezpečnosť našich občanov je tým hlavným prvkom, je to pre nás najdôležitejšie a terorizmus ako taký ohrozuje ešte stále naše hodnoty a ne, e, nevinní ľudia, občania Európskej únie sú vlastne cieľom viacerých teroristických skupien, ktoré využívajú viaceré mm, možnosti, ktoré majú k tomu, aby konali tak, ako konajú. Takže my musíme robiť všetko to, čo je v našich možnostiach, aby sme chránili našich občanov. Musíme však e, ísť v súlade so zákonom a musíme zabezpečiť to, že ľudské práva budú dodržiavané. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, hovorí pán Lisek, vážený pán, vážená pani komisárka, páni ministri, dámy a páni. Ja by som chcel povedať, že my súhlasíme na 100% s pani Gomeš, keď hovoríme o tom, že treba bojovať proti tým, ktorí porušujú ľudské práva a nemôžeme jednoducho nikdy súhlasiť s tým, že sa uplatňujú niekde v niektorých väzeniach také metódy, aké sa uplatňujú. Ale e, čo však nie je celkom v poriadku, sú možno vyhlásenia v tlači, ktoré, ktoré odneli v médiách a to jednoducho nemôže byť dôvod alebo závdavok dostatočný na to, aby Európsky parlament prijal také uznesenie, akým je práve to, o ktorom hovoríme. Už sme na to poukázali pri viacerých príležitostiach v minulosti a boli tu napríklad otázky, pokiaľ ide o vyšetrovanie, ktoré prebieha v Polsku. A ja by som iba zopakoval to, čo moji polskí kolegovia už povedali. Je to vlastne teraz v rukách, je to vlastne v rukách momentálne prokuratúry v Polsku a uh, už sa to blíži, povedú, že to bude ukončené, završené a ja som prezvedčený o tom, že európske inštitúcie by jednoducho mali dať príležitosť um, súdnym systémom v členských štátoch na to, aby podľa princípu subsidiarity mohli fungovať tak, ako fungovali doteraz. A ešte jedna otázka, ak teda môžem, ak toto sa teda údajne udialo, keď bolo lavico, lavicové zoskupenie pri moci, e, pán Kvašnevský, pán Kališ, to sú eminentné postavy lavicovej politiky vo vláde, tak tieto jednoducho hovoria, že takéto niečo sa neudialo. Ďakujem pekne. Slova pán Murphy. Ďakujem za slovo, pán predseda. Nedávna správa otvor, z eh, nadácie otvorenej spoločnosti poukazuje na toto vec. Jirsko je jedna z krajín, ktoré pomáhalo CIA vo využívaní vzdušného priestoru, pokiaľ ide o tieto tzv. mimoriadne extradície. A <clears throat> nebolo potrebné vlastne kontrolovať vojenské lietadla, pretože sme dostali uistenie zo strany americkej vlády, že títo, tieto zadržané osoby, osoby nebudú transportované alebo prepravované cez územie Írska. Vedeli sme ale, zistilo sa, že takéto lety ponad teritoriom Írska sa predsa len konali, čo bolo vlastne porušením existujúcich dohod. Ale je to taký mikrokosmos, ktorým sa len zakrývalo mučenie a Tie, tento typ e, letov treba jednoznačne ukončiť a má sa to postaviť celé, má sa to vyšetriť na súde. Ďakujem. Predseda ďakuje. Nehlási sa už nik do rozpravy. A poprosím pána ministra sa, aby sa vyjadril v mene rady. president uh, vice president of the commission Vážený pán predseda, pani predsedkynia komisie, dámy a páni poslanci. V plnej miere zdieľam stanovisko, že je treba aj v boji proti terorizmu rešpektovať základné ľudské práva. Viacerí rečníci sa dnes vyjadrili v tom zmysle, že žiadajú od rady, aby sa preskúmalo a vyšetrilo, aká bola účasť členských štátov pri preprave a nezákonnom zadržiavaní väzňov zo strany CIA. Rada pozostáva z predstaviteľov vlád 28 členských štátov, aj keď tu, aj keby sme mali vlastne právny základ na takýto čin, nezískala by rada politickú podporu e, v záujme takéhoto kroku. A už vôbec nie, že by začala niečo vyšetrovať v tomto smere. Možno to znie pre poslancov tejto snemovne ako sklamanie, ale musíme fungovať v rámci pravidel, ktoré treba rešpektovať. Ak sú určité tvrdenia nesprávneho alebo nenáležitého zasahovania alebo účasti zo strany členských štátov v takýchto aktivitách, toto je predovšetkým vec vyšetrovania vnútroštátnych orgánov, teda národných parlamentov a aj príslušných vnútroštátnych justičných orgánov. Sú určité cesty, na vnútroštátnej úrovni, aby príslušná exekutíva daného štátu mohla byť volaná na zodpovednosť alebo vzatá na zodpovednosť. Čiže všetky členské štáty sú signatármi Európskeho dohovoru o ľudských právach a slobodách. Takže existujú mechanizmy, A tieto nemusia byť nevyhnutne pod kontrolou rady. Preto rada nemohla postupovať na základe odporúčaní z vášho uznesenia. Čiže toto nemá nič spoločného s e, nedostatkom lojálnosti v záujme spolupráce. My robíme všetko v rámci toho, čo vytýčuje právny systém alebo právna, právny rámec a preto vás poprosím o pochopenie a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Bolo to jasné. Máme tu štyri rôzne návrhy. Teraz uzavriem rozpravu a budeme hlasovať o tomto bode zajtra na poludne. Ďalší bod programu rokovania sa týka vyhlásenia Rady a komisie. Konkrétne ide o migračné toky v oblasti Stredozemia s osobitným dôrazom na tragické udalosti pri ostrove Lampedusa. Ako prvý v mene Rady vystúpi pán